A to je správa pani Turunen. Podpora prístupu mládeže na trh práce a posilnenie postavenia účastníkov odbornej prípravy, odborných stiaží, účastného vzdelávania a slovo má spravodajke na 4 minúty a potom budeme mať spontánnych rečníkov a potom dáme slovo komis- pánovi komisárovi. Nech sa páči, pani Turunen, máte 4 minúty. Kære formand, kære kolega, kære komisár. Ja står... Ďakujem pekne, ja som tu dnes pred vami ako mladá politička a musím na vás apelovať ako spravodajkyňa. Viacerí moji známi sa stali nezamestnaní. Sú to motivovaní mladí ľudia, ktorí by chceli prispieť k fungovaniu spoločnosti, ale namiesto toho sa musia postaviť do radov na úradu kde práce a musia si hľadať pracovné miesto, ktoré jednoducho neexistuje. To sa týka miliónov ľudí v Európe a ich čoraz viac. Práve preto Európsky parlament prostredníctvom tejto správy z vlastnej iniciatívy sa postavil na špičku. Ide o to, aby sme tu mali nový program, novú agendu, ktorá sa bude zaoberať nezamestnanosťou mladých ľudí. Ide o to, aby sme tu nemali celú generáciu, ktorá bude nezamestnaná. Musíme dobre pripraviť našich mladých ľudí, aby mohli pracovať. 5,5 milióna mladých ľudí, ktorí sú mladší ako 25, 25 rokov, sú nezamestnaní v Európskej únii to znamená, že nezamestnanosť sa ich týka viac, dvakrát viac ako zvyška obyvateľstva. Nezamestnanosť u mladých je veľmi nebezpečná práve preto, lebo to môže viesť celoživotným problémom, tak u týchto ľudí, ako aj pre celú spoločnosť. Poznáme tie dôsledky z udalosti v 80. rokoch, kde vlastne sa stratila celá generácia, ktorá bola dlhodobo nezamestnaná a bola došlo tam k sociálnej exklúzii. Toto jednoducho stojí príliš veľa peňazí a to nedie iba o hospodárske aspekty, tu ide predsa o ľudí, ktorí majú veľké očakávania na seba, ako aj na ostatných a potom majú pocit, že zlyhali. Majú problémy sa vrátiť na trh práce a ak teraz sa nepodarí tú situáciu vyriešiť, bude to dlhodobý problém. Preto my ako Európsky parlament chceme požiadať všetky členské štáty, aby považovali za dôležité boj proti e, nezamestnaniu mladých, aby toto bola strategická priorita a Európska únia musí teraz podporiť spoločnú stratégiu, musíme tu mať čižiadostivé ciele a prístupy, musíme podporovať vzdelávanie a zamestnanosť, musíme to koordinovať aj s sociálnou politikou na lokálnej, regionálnej a európskej úrovni. Táto správa z vlastnej iniciatívy zároveň posiela komisii aj návrhy, aj by som chcela zamerať na najdôležitejšie. Poprvé, my navrhujeme, aby sa vytvorila európska záruka pre mladých ľudí. To znamená, že aby mladí ľudia po 25 rokov boli maximálne nezamestnaní na 4 mesiace, potom je nutné im poskytnúť nejaké ďalšie vzdelávanie alebo kvalifikáciu alebo e, prácu. Ďalej musí to byť kvalifiko, kvalif, charta kvalifikácie, to bude, sa bude týkať prak, mladých praktikantov, e, to znamená, že vzdelávanie a, a praktikum by sa podarilo predpojiť, aby títo ľudia neboli zneužívaní ako vlastná pracovná sila. Potom je dôležité mať lepšie, lepší vzdelávací systém, vytvoriť lepšie eh, miesta na odbornú prípravu pre mladých ľudí a potom navrhujem, aby si Európska únia vytvorila určitý, určitú špecifickú pracovnú skupinu, aby sa zaoberala takouto témou. A po štvrté, my navrhujeme, aby sa poskytlo viac prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu. Minimálne 10 výdavkov by malo ísť na projekty pre mladých ľudí. Ďalej je nutné skoncovať s diskrimináciou, kde mladí ľudia jednoducho len preto, že sú mladí, nemajú prístup k sociálnym dávkam ani k riadnej mzde. Takéto návrhy, tieto návrhy, ako aj ďalšie aspekty našej, e, našej správy sú našim príspevkom k tomu, ako je možné riešiť e, krízu v tejto oblasti. Prostredníctvom správnych nástrojov je možné zmeniť trh práce a vytvoriť lepšiu budúcnosť pre mladých ľudí v Európe. By sme chceli mať viac pracovných miest, viac učňovských miest a chceme e, dokázať mladým ľuďom, že to môže fungovať. Ďakujem. Ďakujeme e, spravodajkni. Teraz prejdeme ku Catch the Eye a začneme e, pani Basesku. Máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, nezamestnanosť mládeže v EÚ e, prevýšila 5 miliónov e, ľudí. Stále sa zvyšuje v dôsledku zložitej ekonomickej situácie, čo znamená, že mladí ľudia sú v, v čoraz horšej situácii. Preto som presvedčená, že mladí ľudia by mali, že mladí by mali podporovať um, opatrenia na zaradenie mládeže e, na trh práce, ale tu um, to, to silne úzko súvisí s e, kvalitným vzdelávaním. Potenciál mladých ľudí nie je dostatočne e, využitý. Demografické zmeny um, sú o tom, že mladí ľudia naozaj môžu prispieť aj k zlepšeniu stavu sociálnych systémov členských štátov. Treba sa zaoberať aj mladými ľuďmi v vidieckých oblastiach. Ehm, tí sú ešte v zložitejšej situácii. Ehm, ich pravdepodobnosť, že nájdu pracovné miesto, je ešte nižšia. Uh, kyria, uh, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, Pani Jedrievska. Mobilność i edukacja młodzieży to priorytety budżetowe Parlamentu Europejskiego na dwu... Vzdelávanie pre e, mladých ľudí patrí k najvyšším prioritám Európskeho parlamentu. Len pred pár týždňami sme tu v parlamente prijali negociačný mandát e, e, v súvislosti s rozpočtom Správa pani Turunen, myslím, jasne ukazuje, ako je spätá mobilita, vzdelávanie a trh práce, ako by sme to mali podporovať, eh, pokiaľ o mladých ľudí. Táto správa je ďalší krok eh, správnym smerom, ďalší dôkaz, ktorý hovorí, že vzdelávanie je veľmi dôležité pre mladých ľudí. Mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme podporovali mobilitu mladých ľudí aby sme aj e, dosiahli, zrealizovali stratégiu EÚ na, e, do, do roku 2020. Mali by sme e, umožniť mladým ľuďom, aby ľahšie vstúpili na trh práce. Ide tu o aktívne nástroje na boj proti nezamestnanosti, ktorá je veľkou bariérou pre hospodársky rast. Preto musíme rokovať, musíme nájsť príslušné prostriedky v európskom rozpočte, aby sme dosiahli tieto ciele. Ďakujem e, kolega, e, kolegovia. Uzatvoril som e, zoznam rečníkov, takže obávam sa, že ak ešte niekto z vás sa chcel vyjadriť v diskusii, tak nebude mať možnosť. Teraz pán Kalinovský. Pani przewodniczący, bezrobocie to problém dotykający Unię Europejską. Ďakujem pekne. Nezamestnanosť je veľký problém v EÚ, obzvlášť v posledných rokoch a v dôsledku ekonomickej krízy Um, to vidíme ešte v zostranejšom eh, svetle. Mladí ľudia um, ukončujú univerzitu a je ťažké, aby sa zaradili na trh práce. Znamená to, že nezamestnanosť mládeže narastá a to je späté s veľmi eh, veľkými negatívami pre eh, hospodárstvo eh, členských štátov EÚ. Mali by sme preto urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili dobré vzdelanie pre našich mladých ľudí, ale odliadnúc od vzdelania by sme mali zabezpečiť, aby mali čo najlepší prístup na trh práce aj k dobre plateným pracovným miestam. Takže Sergio Koferati je ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať kolegyni Turunen za prácu, ktorú vykonala. Ako všetky e, štatistiky nám e, pripomínajú v e, štátoch EÚ bez akékoľvek výnimky, tí, ktorí sú najviac zastihnutí krízou, sú tí, ktorí mali dočasné pracovné miesta, mladí ľudia a imigranti. Tí, ktorí pracovali len na dočasný úvezok, sú do veľkej miery mladí ľudia. A toto nám ukazujú štatistiky. E, takže máme tu teraz mladých ľudí, ktorí hľadajú prácu a nemôžu ju nájsť. S týmto sme teraz konfrontovaní. čoraz viac e, starších ľudí je na trhu práce aj v dôsledku e, reforiem, sociálnych reforiem. A e, je naozaj dôležité e, pokračovať v práci, ktorá sa udiala v, tejto, e, v tomto sektore. Všetky členské štáty by sa mali zaoberať témou nezamestnanosti mládeže. Je to osobitná téma, ktorá si vyžaduje aj osobitné riešenia. Pani Rapti, nech sa páči. Ευχαριστώ κύριε proedre to Ďakujem pekne, pán predseda. Európsky parlament eh, s touto správou z vlastnej iniciatívy um, pani Turunen žiada radu a komisiu o lepšiu stratégiu vzdelávania z jedného eh, jediného dobrého dôvodu. Pretože mládež potrebuje Európu, ale aj preto, že Európa potrebuje mládež. Uh, ja si myslím, že toto je ehm, oboj eh, stranná väzba a preto ehm, je potrebné, aby tu táto stratégia naozaj fungovala, je potrebné, aby tu bol eh, dobre toto prepojenie. Ak nebude fungovať, tak eh, obom stranám sa nebude dáriť. Ehm, mladí ľudia budú potrebovať ďalšiu šancu vo svojom živote. Európa je starý kontinent, a e, je potrebné, aby sa snažila získať druhú e, šancu e, v čase hospodárskej krízy. Pani Figueiredo. Ďakujem. Ako vieme, táto správa konštatuje to, že je veľmi vážne to, čo sa deje mladým ľuďom, pretože čím ďalej, tým ťažšie hľadajú prácu. Nezamestnanosť medzi mladými prekračuje viacej ako priemer v 20 a v niektorých krajinách je toto percento ešte vyššie, je teda čím ďalej, tým ťažšie, aby mladí ľudia, ktorí práve ukončili štúdium, aby našli pracovné miesto e, s dôstojným platom a obvykle dostávajú len nejaké štipendium alebo nejaké um, obdobie na rekvalifikáciu alebo bez platenia a veľmi ťažko takíto mladí ľudia môžu vstúpiť na pracovný trh a vlastne sa istým spôsobom zneužívajú, keďže musia pracovať na dobu určitú alebo ako štipendisti. A veľmi často je toto pracovné miesto zle platené. A toto je nepriateľná situácia. Tam musíme aplikovať politiky, ktoré majú ísť smerom um, zakázať takéto vykoristovanie, aby sa vytvárali pracovné miesta pre mladých a zároveň, aby sa zaručovali ich práva na pracovnom trhu. Pán Glosy. Ďakujem, pán predseda. Je e, základné, aby sme podporovali vstup mládeže na trh e, e, práce. Je potrebné, aby sme podporovali aj praktika vo firmách, nielen formálne vzdelávanie. Toto predstavuje veľkú výzvu pre EÚ. Práve preto by sme mali upremiť pozornosť na tento problém. E, ide tu napríklad aj o boj proti e, Ide, ide tu aj o pomoc pre naše e, firmy, aby mohli dávať tieto príležitosti mladým ľuďom. Sme ohrozovaní ľuď, ľuďmi, ktorí prichádzajú z tretich krajín EÚ a sú ochotní pracovať za veľmi zložitých podmienok a týmto oberajú prac, o pracovné miesta našich občanov. Ja, danke schön. Ďakujem pekne. Terejšia hospodárska situácia ukázala, koho sa to týka. Týka sa to mladých ľudí, ľudí po 25 rokov, z ktorých 21% je nezamestnaných. To je dvojnásobok celkovej miery nezamestnanosti v Európskej únii. Mladí nezamestnaní trpia na, neskôr na dôsledky nezamestnanosti. Nezamestnanosť mladých ľudí znamená aj určité hospodárske a sociálne dopady na našu spoločnosť. Predovšetkým sa to týka aj hospodárskeho rozvoja. Mládež je našou budúčnosťou, to znamená, že dajme mladým ľuďom dobrú šancu prostredníctvom investícií. Napríklad im môžeme poskytnúť aj lepšie vzdelávanie ako odbornú prípravu a takto im pripravíme dobrý štart do života. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Köstinger. Die europäische Jugend Európska mládež potrebuje jasné perspektívy. Táto správa znamená prvý krok správnym smerom. Výhľadok na, na budúcnosť by nezávislý finančne od druhých. Samostatnosť to je určitá perspektíva. Preto je dôležitý začiatok profesionálneho života. Praktika častokrát použi- e, znamenajú takúto šancu, ale častokrát sa tento mechanizmus zneužíva. To znamená, že je dôležité tu vytvoriť určitý rámec, ktorý bude chrániť ehm, angažovaných ľudí, ale zároveň musí mať určitú aj kvalitu. Praktiku musí byť určitý proces vzdelávania. Nie je to iba možnosť pre zamestnávateľa, aby mal lacných pracovníkov. Mladí, angažovaní, mladí ľudia nesmú byť zneužívaní a znevýhodňovaní takýmto spôsobom. Musíme bojovať proti diskriminácii na základe veku. Mladí ľudia sú našou budúcnosťou, preto ich musíme chrániť. Ja zapoznałem się. Ďakujem pekne, pán predseda. S veľkým záujmom som si prečítal správu pani Turunen. Myslím si, že je to veľmi komplexná téma, o ktorej tu teraz diskutujeme. Mladí ľudia a nezamestnanosť, to je veľký problém sú tu určité kroky, ktoré my musíme v tejto súvislosti vykonať. To znamená, že by ľudia, ktorí končia školu, si mohli nájsť e, platenú prácu. Všetky naše politiky by sa mali zameriavať práve na tento konkrétny cieľ. To by sa malo týkať aj spoločnej polnospodárskej politiky. Keď budeme reformovať SPP, tak musíme na toto myslieť a musíme zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov. Potom je tu druhý aspekt, sú to sociálne projekty. Musíme ich implementovať tak, aby si mladí ľudia našli prácu, aby sa mohli starať o svoje rodiny, mohli ich živiť a aby zároveň mohli využívať sociálnu infraštruktúru ako napríklad škôlky. Lebo vieme, že týchto je nedostatok aj vo veľkých mesia, eh, mestách a nehovoriť už o vidieku. Uh, Mr. Okay, we have, we have two more speakers. Takže ešte dvaja rečníci a potom končíme. Pán Kelly. Uh, Nezamestnanosť mládeže je problémom v celej EÚ. Je to veľká tragédia, že 20 mladých ľudí nemá prácu. Uh, Mnoho z nich je vysoko vzdelaných, plne kvalifikovaných a angažovaných, ale nedostanú prácu, pretože platia e, za chyby iných, e, e, doplácajú na finančných teroristov, príliš dobre platených bankerov, ktorí konali iba vo svojom záujme. Mali by sme niečo s týmto urobiť

Poďakujem pani spravodajkyni Turunen za jej správu. Je to správa, ktorá je veľmi dobre načasovaná a je to správa, ktorá je aj veľmi dôležitá pre súčasnosť, pretože tak ako to viacerí rečníci povedali, je jasné, že práve mladá generácia je touto hospodárskou krízou najviac postihnutá a nie je možné ďalej mrhať talentom mladých ľudí, keď každý piatý mladý Európan je bez práce alebo bez perspektívy, že by ju vôbec získal. Európska komisia aj ja osobne sme boli potešení veľmi dobrým názvom tejto správy, pretože táto správa veľmi jasne hovorí, že potrebujeme mať kvalitnejšiu prácu pre mladých a že títo potrebujú mať kvalitnejšiu prax a prax môžu získať len ako len tak, že budú mať možnosť sa zúčastňovať vysokokvalitných stáží. Ja úplne súhlasím s tým, že tento druh zaškolovania by sa mal využívať a nemalo by to nahradzovať ten, e, tú regulárnu pracovnú príležitosť. Negatívny dopad hospodárskej krízy sa prejavil aj v návrhu Európskej komisie, ktorý súvisí so stratégiou 2020. A nie je to len zhoda náhod, že tieto dva hlavné ciele stratégie 2020 sa venujú práve mladým ľuďom, práve tomu, aké dôležité je zabezpečiť im lepšie vzdelanie a výchovu, ako sa postarať o to, aby sme mali viacej ľudí s vysokoškolským vzdelaním a aké je dôležité, znížiť, e, znížiť počet ľudí, ktorí nie sú schopní dokončiť ani len základnú alebo strednú školu. Preto má Európska komisie konkrétny návrh. Tento by mal pomôcť členským štátom dosiahnuť tieto ciele. Už sme predložili tento návrh v v septembri hovoríme o plne integrovaných politikách, ktoré sa budú e, zaoberať školením, výchovou, rekvalifikáciami a tak ďalej. Budeme sa ďalej snažiť pokračovať v tejto ceste na základe politik, ktoré by zaistili ľuďom skúsenosti a schopnosti, ktoré potrebujú a ktoré potrebuje aj pracovný trh, aby sme týmto ľuďom pomohli nájsť prvú pracovnú príležitosť, prvé pracovné miesto, aby mohli pokračovať vo svojej kariére. E, budeme podporovať všetky opatrenia na podporu mladých absolventov učňovských škôl. Budeme pomáhať e, aj ostatným mladým. Ako som už na úvod povedal, ja súhlasím s predrečníkmi, že musíme nájsť pozitívne opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sme prichádzali o talent mladých ľudí. Ja si myslím, že s podporou Európskeho parlamentu určite nájdeme správny recept, ako prekonáme túto negatívnu krízu a situáciu v oblasti zamestnanosti mladých ľudí. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Uzatváram tento bod rozpravy. Ďalšou správou je správa pani Pascal Gruny atypické